Good afternoon, everybody. Um... Príjemné popoludne všetkým. Vítajte na pobednejšej schôzi dnes 23. apríla. Najskôr schválenie programu schôdze, ak nie sú pripomienky, ja nevidím žiadne. Program je schválený. Ako všetci viete, táto schôdza je streamovaná na webe, je to elektronická schôdza. Máme takisto aj spravodaj z výboru IMCO, ktorý je k dispozícii. Ak nie sú žiadne námietky k zápisnici z predchádzajúcej schôdze a nevidím žiadne námietky, tak môžeme túto zápisnicu považovať za schválenú. Skôr ako prejdeme k spätnej väzbe alebo informáciám z prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaní, by som rada odovzdala slovo našej hostke dnes po obede, pani komisárke Jourovej. Ako všetci viete, vážená pani komisárka, rada vám dozdávam slovo. Je to v rámci štrukturovaného dialogu, čo sa deje e, tento rozhovor alebo tento dialog s pani Jorovou. E, ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a pani, som rada, že mám možnosť tu dnes byť a mám príležitosť vysvetliť, čo sme urobili, čo plánujeme urobiť, čo robíme a chcem vás poprosiť, aby ste mi dali e, nielen možno nejakú inšpiráciu a nejaké pripomienky, ale aj signály, že budeme spolupracovať na niektorých dôležitých legislatívnych e, úpravách, ktoré v tejto chvíli sú otvorené, ktoré prebiehajú. Ako som už myslím povedala naposledy, keď som tu bola pomerne dávno, mali sme v úmysle pripraviť ambiciózny balíček, ktorý sme nazvali e, nový, nová dohoda, nová ponuka pre spotrebiteľov, New Deal for Consumers, že sme chceli ich e, vybaviť právomocami, tak aby mohli obhajovať aby sme aj my mohli obhajovať ich práva a to sme aj spravili tým, že sme prijali novú ponuku pre spotrebiteľov, čo zišlo z pomerne zdlhavého procesu, tzv. refit. A my sme testovali 6 smerníc plus jedno nariadenie. A refit aktivita ukázala nasledovné. Zatiaľ, čo požívame vysokú mieru úrovne ochrany spotrebiteľov v Európe. Najväčší nedostatok je v oblasti vymáhania, presadzovania a preto ten, táto nová ponuka pre spotrebiteľov New Deal sa sústreduje práve na to presadzovanie. Nezačíname od nuly. Som veľmi rada, že sme spolu s Consumer Cooperation Review finalizovali túto prácu. To bude obrovské posunenie tejto oblasti politiky ochrany spotrebiteľov a som rada, pokiaľ ide o tie pokiaľ ide o tie výsledky, ktoré sme dosiahli z pohľadu podmienok e, koordinovaného postupu proti Facebooku a podobným firmám a potrebujeme to takto robiť. Pokiaľ ide o nedávne prípady, Ryanair, Facebook, dvojaká kvalita, e, vidíme, že niečo chýbalo a ešte stále chýba v Európe, pokiaľ ide o účinné súkromné presadzovanie a vymáhanie práv, preto sme navrhli nové občianské konanie, v rámci nášho reprezentatívneho akčného návrhu skutočný e, európsky spôsob nápravy. Vychádzame zo smernice o priebežných opatreniach a kolektívne nápravné prostriedky z roku 2018, táto smernica, pričom e, máme poučenie z oboch. E, nedávame tu priestor na otvorenie kolektívnych žalob v štýle Spojených štátov, ide skôr o zlepšenie ochrany pre spotrebiteľov EÚ, nie je tu o veľké podniky, Nejde tu o právnikov, o ich prácu alebo nejaké bezbrehé, bezbrehé podávanie žalob. Ide o to, aby kvalifikované subjekty eh, dávali eh, žaloby na súd. Chceme transparentnosť a kontrolu nad eh, financovaním tretich strán. Ponechávame dvere otvorené mimosúdnym vyrovnaniam a dávame priestor členským štátom, aby novú aktivitu, nové kroky zapracovali do svojich systémov občianského práva ale je vhodná chvíľa na to, aby sme prešli k riešeniam kolektívneho, kolektívnych nápravných prostriedkov po celej EÚ. Takisto navrhujeme druhú legislatívnu iniciatívu, ktorou meníme a doplňame e, hmotné aky v oblasti spotrebiteľov za spôsobom, následne po hlbokom posúdení existujúcej legislatívy po veľmi hustom procese konzultácie a diskusí so všetkými zainteresovanými stranami. Ak si spomínate, vysvetlil som, čo sa chystáme spraviť v rámci postupu REFIT. Chceme modernizovať pravidlá, chceme sa zbaviť vecí, ktoré nie sú už potrebné. Chceme sa zbaviť e, veci, ktoré dobre nefungujú pre spotrebiteľov a pre obchodníkov a chceme e, zabezpečiť, aby aký pre spotrebiteľov bolo vhodné z pohľadu 21. storočia E, zohľadíme nové trendy, tendencie a e, budeme sa snažiť zachytiť aj tie nové výzvy, ktoré pramenia z digitálneho nákupu a z digitálnej oblasti vo všeobecnosti. Teraz podrobnejšie vysvetlenia ohľadom toho, čo sme spravili na to, aby pravidla boli vhodnejšie z pohľadu digitálneho veku. Už sme riešili dôležité spotrebiteľské záležitosti v predchádzajúcich iniciatívach ako geoblocking alebo návrhy o digitálnych zmluvách a tu by som rada vyjadrila moju nádej, že rýchle bude ukončené rokovanie ohľadom návrhov o digitálnej zmluve, kde vy máte gestorstvo v porovnaní s členskými štátmi. Vy to vediete. Dúfam, že trialógy o digitálnom digitálnej zmluve, že uzavrieme do leta a ten návrh, že uzavrieme do jary budúceho roku. Oba Obe úpravy sú nevyhnutné z pohľadu bezpečnosti, bezpečnosti a uistenia spotrebiteľov. Ak si spomeniete, tieto obe smernice boli dôležitou súčasťou stratégie digitálneho vnútorného trhu a musíme to zabezpečiť, lebo je to dôležité pre Európu, tak ako som povedal, pre spotrebiteľov ako aj obchodníkov. E, nová ponuka, nový deal rieši nedostatky, ktoré sme identifikovali, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa v priestore online zvyšujeme, zlepšujeme pravidlá, ktoré sa týkajú online eh, priestoru pre online eh, trhoviska a takisto to rozširujeme na tzv. Eh, bezplatné digitálne služby. Tieto zmeny zaplnia dôležité medzery v spotrebiteľskom práve. Mimochodom, bezplatné digitálne služby už aj moja stará mi povedala, Veruška, nič nie je zadarmo. Takže myslím, že tuto si treba ozrejmiť, o čo ide E, bezplatné digitálne služby to sú služby, kde ľudia neplatia peniazmi, ale platia za to v podobe odozdania svojich súkromných údajov. A musíme riešiť túto novú situáciu. A opäť to, čo sme spravili aj teraz ako predtým, pokiaľ ide o spotrebiteľskú politiku, musíme dostať, dostať do rovnováhy tú asymetriu toho vzťahu. To riešime aj teraz pokiaľ ide o tieto tzv. bezplatné digitálne služby, navrhujeme, aby boli predmetom rovnakých pravidiel o požiadavkách na informovanie informácie a práva e, odstúpenia, ako je to v prípade platených služieb, keď sú poskytované za výmenu, za výmenu osobných údajov používateľa. Pokiaľ ide o online trhoviska, veľmi často spotrebitelia nevedia, od koho nakupujú, keď vstupujú do kontaktu s takouto osobou alebo predajcom a niečo sa nepodarí, tak nie je ľahké určiť zodpovednú osobu, aké práva má osoba v prípade napríklad nákupu online. Nové pravidlá e, uvalia povinnosť na online trhoviska alebo online predajcov, aby jasne informovali spotrebiteľov, s kým tú zmluvu uzatvárajú. To zvýši a podporí teda e, dôveru spotrebiteľov v tento podnikateľský model po druhé, chceme, aby pravidlá spotrebiteľov boli lepšie, preto navrhujeme odradzajúcejšie sankcie, tak aby sme zvýšili ten e, odstrašujúci účinok, ktorý by pramenil z takéhoto európskeho práva. To je nad rámec nového nariadenia CPC, ktoré stanovuje povinnosť pre členské štáty e, realizovať vyšetrovacie kroky a takisto vymáhať niektoré veci koordinovaným spôsobom, tak aby prebiehal efektívny boj proti porušovaniam s európskym rozmerom, ktoré je veľmi široké, takéto porušovanie. E, je to takmer nemožné v súčasnom kontexte a vždy hovorím, e, že nemôže byť lacné klamať. V niektorých členských štátoch je to ale realita. Máme veľmi rozdrobenú mozaiku systémov sankcií v jednotlivých členských štátoch Navrhujeme, aby v súvislosti s týmito najdôležitejšími porušeniami pravidiel ochrany spotrebiteľov, aby členské štáty vo svojej legislatíve stanovili maximálne e, miery sankcií, ktorá bude minimálne na úrovni 4 ročného obratu predajcu obchodníka v členskom štáte, respektíve členských štátoch, ktoré sa to týka, dotknutých. E, to sa týka členských štátov, ktoré už e, evidujú financie na základe obratu, e, ktoré budú môcť ponechať tie vyššie sázby sankcií, pričom ostatné budú musieť pristúpiť k ich e, sprísneniu. Toto ochráni efektívnejšie e, spotrebiteľov, hlavne v situáciách hromadného poškodenia. Ďalej navrhujeme, aby pri uplatňovaní sankcií a pokút v jednotlivých prípadoch eh, príslušné úrady na úrovni členských štátov, ako aj súdy, sa riadili sadami, sadou nevyčerpávajúcich pravidiel, ktoré zahraňajú predovšetkým cezhraničnú povahu porušenia. Po tretie, riešime osobitnú obavu, ktorá sa týka dvojakej kvality, ako povedal predseda Juncker. Nemôžu existovať spotrebitelia druhej triedy v EU, preto jasne uvádzame v rámci novej ponuky New Deal, že akékoľvek uvádzanie na trh produktov a tvrdenie, že sú rovnaké totožné s inými produktami poskytovanými v iných členských štátoch, pričom e, je to zloženie výrobkov úplne iné, alebo ich charakteristika je úplne iná, tak to predstavuje zavádzajúcu obchodnú praktiku. Poskytli sme usmernenia v tejto veci, ale počuli sme opakovane že to nebolo dostatočne jednoznačné. Toto nové ustanovenie pomôže príslušným orgánom pri posudzovaní prípad od prípadu, či uvádzanie na trh konkrétneho výrobku je alebo nie je v rozpore s pravidlami smernice o nekalých obchodných praktikách. V kontexte napríklad prísnejších sankcií alebo, jedno, alebo možností náhrady na úrovni jednotlivca, tak ako to predpokladá nová ponuka New Deal, tak toto objasnenie oveľa viac e, takéto objasnenie na úrovni legislatívnej e, stiaží zavádzanie spotrebiteľov zo strany predajcov tým, že budú poskytovať takéto produkty. Spoločné výskumné centrum komisie čo skoro bude harmonizovať metodiku, pokiaľ ide o komparatívne e, testovanie potravinových e, položiek. Okrem toho komisia sa bude zaoberať možnosťou rozšírenia takéhoto testovacieho protokolu aj na iné spotrebiteľské tovary, ako sú napríklad čistiace prostriedky. Po štvrté budeme pokračovať v úsilí, aby sme zabezpečili lepšiu znalosť spotrebiteľského práva v EU medzi spotrebiteľmi, obchodníkmi, ako aj eh, ľuďmi z právnej praxe. Už sme spustili školiaci program, pokiaľ ide o spotrebiteľské právo v rámci malých a stredných podnikov po, celom, po celej EÚ. To iniciovala, váš výbor. Má to na pomoc pochopeniu pravidiel a jednoduchšiemu dodržiavaniu týchto pravidel. Takisto v krátkosti bezpečnosť výrobkov, to je jeden z pilierov ochrany spotrebiteľa. Komisia aj naďalej zlepšuje, neustále zlepšuje systém rýchlej odozvy, rýchlej reakcie. Napríklad sme revidovali usmernenia, pričom sme sa snažili maximalizovať výhody pre úrady, ako aj pre spotrebiteľov. Komisia bude naďalej podporovať e, do, do aktivity dohľadu nad, nad týmito produktami spoločným na úrovni EÚ. Amazon, eBay, Alibaba, Rakuten, už sme ich oslovili a predpokladám, že budú súhlasiť s dobrovoľným záväzkom smerom k zlepšeniu bezpečnosti produktov, ktoré ponúkajú na svojich webových stránkach aj nad rámec tých existujúcich právnych požiadaviek do konca júna. Nová technológia ako internet veci alebo umelá inteligencia, tie sú tiež v našom hľadáčiku. Tohto týždňové oznámenie o umelej inteligencii bude dôležité v tomto ohľade. Chcem zdôrazniť, že musíme uvažovať nad bezpečnosťou spotrebiteľa, keď eh, vypracovávame technológie alebo pripravíme technológie umelej inteligencie Záverom chcem povedať, že dúfam, že sa môžem na vás e, spolahnúť a na Európsky parlament vo všeobecnosti, keď sa snažíme pokročiť rýchlým spôsobom e, v tomto návrhu o novej ponuke pre spotrebiteľov. Bola by to dobrá správa pre spotrebiteľov, keby sa nám tieto návrhy podarilo naplniť ešte počas tohto mandátu. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za tieto informácie. Teraz by som najskôr rada dala slovo koordinátorom za skupiny. Andrea Schwab tu nie je, takže pani Gebhardt, ktorá eh, nahrádza aj pána Dantyho ako koordinátora. Ďakujem, takže musím ospravedlniť našho koordinátora pána Dantyho, keďže až dnes večer sa vráti z Paraguaju. Tam je na zhodnotenie e, toho, že bolo všetko v poriadku pri voľbách. Ale samozrejme ho rada zastúpim. Myslím si, že ste hovorili o viacerých veciach, pani komisárka, e, ktoré sú veľmi dôležité. Moja politická skupina už aspoň 10 až 15, 15 rokov žiada lepšie nástroje na presadzovanie práva a už z dlho Európska komisia tvrdí, že to vôbec netreba. Dnes a taktiež 11. apríla ste ponúkli systém na e, takéto kolektívne žaloby. Toto je dobrý krok, myslím si, že e, toto ma veľmi teší. A Myslím si, že v nemeckých eh, novinách určite všetci by mm, rovno napísali, že my nechceme taký systém, ako majú napríklad v Amerike, ale jasné, ako ste povedali, že toto nie je to, čo majú v Amerike, ale toto je rozumný systém. Nechceme tu nejaký systém, na ktorom by sa obohacovali advokáti alebo advokátske konzorcia. My chceme pomôcť spotrebiteľom. A toto je potrebné, pretože nákup po internete, je často cezhraničný a je ťažké sa tam nejak presadiť, pokiaľ máte problém. Hovorili ste napríklad o e, Google alebo Facebooku, ďalej tom je dízlový škandál. Na tom všetkom je jasné, že treba sa postarať o spotrebiteľov v Európe, tam, kde podvádzajú podniky tak tam je treba sa postarať o to, aby spotrebitelia a občania sa mohli dopracovať k právu a to rozumným spôsobom. A o tom ste hovorili. Samozrejme, boli by sme zlý parlament, keby sme povedali, že už sa nedá nič zle na tom zlepšovať. Samozrejme, prispieme pozmeňujúcimi návrhmi, ale ten váš prístup je dobrý, pozitívny a jeho vítam. Druhá vec, o ktorej ste hovorili, poskytovanie informácií, povinnosť poskytovať informácie na platformách. Toto je tiež dôležitá otázka, preto čoraz častejšie sa stáva, že si spotrebiteľ niečo objedná a potom nevie v podstate s kým uzavrel tú e, zmluvu a je to celé také vágné, no a nejaká tá platforma potom nie je pripravená poskytnúť informácie možno z dôvodu ochrany údajov alebo podobne. Takže nechce potom poskytnúť informáciu o tom, kto vlastne je to druhou zmluvnou stranou na, toto, na tomto je treba popracovať. Pokiaľ nechcete prezradiť tú druhú zmluvnú stranu, tak musíte sami ručiť. Toto je určite dobrý prístup. Ešte by sme to trochu rozpracovali a zašli ďalej než Európska komisia, ale toto sú také aspekty, e, ktoré je treba ešte poriešiť. Taktiež ste hovorili o digitálnych zmluvách. A s Pascalom. Na tom pracujeme, tak aby tam nešlo na o digitálny obsah, ale aj o smernicu o produktoch, o obchode, aby taktiež sa rozpracovali a zlepšili. Samozrejme sa nám tým môže toho podariť eh, dosiahnuť veľa dobrého. Je to dôležitá téma. A toto taktiež veľmi pomôže spotrebiteľom, ktorí čakajú odpovede na veľké problémy, ktoré sa opakujú čoraz častejšie s príchodom alebo s rozmachom internetu vecí a taktiež je treba držať krok s priemyslom. Takže to, na čom teraz pracujete, to je veľmi pozitívne a chcem poďakovať pani komisárka, že ste to celé spustili. Ďakujem za dobrú spoluprácu a s vašim kabinetom sa veľmi dobre pracuje, potvrdzujem ako, spolo, ako spravodajkyňa, takže to je skutočne pozitívne. Jedna vec, kde, ktorá ma trochu trápi, tá nová dohoda pre spotrebiteľov New Deal for Consumers, pýtam sa, prečo to vlastne robíte? Chcete, aby tu bolo, e, chcete e, rozšíriť e, právo na odvol alebo odstúpenie od zmluvy v prípade uzavretia na internete. A chcete tam priniesť nejaké zmeny, ale myslím si, že týmto by sa zhoršila ochrana spotrebiteľov a taký by to prinieslo veľkú mieru právnej neistoty. Ako ste prišli na tento nápad? Ja vám môžem povedať, že moja politická skupina určite nebude môcť takýmto postupom súhlasiť, pretože si nemyslíme, že ochrana spotrebiteľa na európskej úrovni by mala byť opäť oslabená. Takže toto ma zaujímalo. Možno by ste nám mohli vysvetliť, prečo chcete urobiť tento krok. Ja chcem jasne povedať, že sociálno-demokratická e, skupina s týmto krokom nebude môcť súhlasiť. Ďakujeme. Anna e za Ekaritu Dan Dalton. Ďakujem pani predsedničke a ďakujem pani komisárke za vašu prezentáciu, za tú novú dohodu. Prebehla minulý týždeň krátka diskusia, ale chcem povedať, že za mňa, že bude toľko, ako spravodajca k tej novej dohode, máte moju plnú spoluprácu. Chceme, aby sa nám to podarilo eh, všetko vypracovať na čas. Z očividných dôvodov eh, budem s vami spolupracovať do marca budúceho roka, ale určite vás budeme v priebehu nášho mandátu podporovať. Čo sa týka špecifík toho návrhu, tak mám pár otázok. Jedna z vecí, ktoré ma zaujímali, tá definícia ohľadom porušenia pravidiel. Napríklad tam napísané, že pokiaľ, je to, pokiaľ to poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov v inom členskom štáte, myslím že toto je také celkom široké, zo široka poňaté predovšetkým čo týka ukladania pokút v prípade nejakého budúceho hypotetického dopadu. Myslíte si, že by sa táto časť mohla nejak vylepšiť? Pozrieme sa možno na túto definíciu, možno ju trochu zúžiť, lebo je trochu široká, takže čo si myslíte o tomto? Ďalej, čo sa týka eh, predaja, podobového predaja. Myslím si, že väčšine, väčšina ľudí to nemá rada, ani ja osobne to nemám rád, ale mali by sme tam využívať dôvody ako verejný poriadok alebo rešpekt rodinnému životu, aby sme obmedzili takýto podobový predaj, pretože sme tu pracovali napríklad na otázke colných bariér na, doma, na vnútornom trhu a naprieč politickými skupinami sme sa zhodli na tom, že takýto predaj, podobový predaj by mal byť primeraný, aj opatrenia byť primerané ale samozrejme opodstatniteľné a opodstatnené. A pokiaľ začneme tvrdiť, že napríklad rodinný život je dôvod, prečo obmedzi nejaké služby, tak kam to môže ešte ďalej pokračovať? Možno členské štáty budú také, takýto dôvod používať, aby zavedli nejaké iné obmedzenia, takže musí byť opatrní. Taktiež sa týka e, zosúletenia so smernicou o digitálnych zmluvách. Naďalej sme sa tam ešte nedohodli, ako viete, takže neviem, ako tá e, dohoda bude nakoniec vyzerať. Takže ako budeme chcieť zaručiť, že nakoniec budeme mať e, dva e, návrhy, ktoré budú v súlade jeden s druhým. Takže to je trochu taká výzva, trochu taký problém. Neviem, ako teraz to bude môcť nakoniec zosúľadiť. Čo týka tej dvojitej kvality potravín, Samozrejme, v našom parlamente máte veľkú podporu. Pri vašich ďalších krokoch mnohí členovia nášho výboru sa zaujímali o túto tému už dlho. Takže takto, no a ja trochu mám otázky v súvislosti s tým, čo tu navrhujete, napríklad, čo sa týka tých produktov, kde je trochu iné zloženie, napríklad, čo týka cukru. Keď si kúpite plechovku coca coli v Spojenom kráľovstve, tak tam bude eh, trstinový cukor. A keď si takúto plechu kúpite tuto v Belgicku alebo vo Francúzsku, tak tam bude eh, cukor z repy, lebo tu je takáto produkcia, je objemná. Napríklad možno v nejakej inej krajine zase bude nejaké iné sladidlo. Vždy podľa miestnej produkcie. Rovnako tak v Spojených štátoch. Takže toto sú v podstate rovnaké produkty, majú iné zloženie, pretože sú tam iné súroviny, ktoré sú bežne dostupné. Takže ako sa napríklad postavíme k tomuto? Napriek tomu samozrejme si myslím, že principiálne máte širokú podporu. Ešte pár vecí. Ešte mi berúte pár minút. Pani predsednička, prosím. Súhlasím s tým, čo povedala socialistická kolegyňa ohľadom tých zmien ohľadom ostúpenia od zmluvy. Ja neviem, keďže takéto právo už spotrebiteľ má, tak my tu v podstate navrhujeme takúto zmenu, že by v podstate spotrebiteľ musel eh, mať, mal na, na plecia to dôkazné bremeno. Takže neviem, akým spôsobom by sme toto mohli zaviesť. Ďalej, no, taká široká vízia v súvislosti s týmto návrhom z mojej strany. Je treba urobiť veci správne ale nie je treba byť príliš tvrdý na podniky, pretože ináč budú nakoniec trpieť aj spotrebitelia. Dostanú totiž nejaké drahšie produkty. A pokiaľ predovšetkým stiažíme život e, menším podnikom, že budú mať horší prístup na trh a podniky reagovali dosť negatívne tento návrh. Takže ja sa pýtam, ako chcete predniesť tieto zmeny širšej e, obchodnej e, spoločnosti. Ďakujem. Za Aldo bude hovoriť pán Miltenburg za pani Charanzovú. Ďakujem, komisárka. Vítame vás za skupinu ALDE. Podporujeme navrhovanú novú um, zmluvu pre, alebo dohodu pre spotrebiteľov, tak aby mali prospech zjednodušených prírezových pravidiel ktoré by sa teraz vzťahovali na eh, podobné služby a produkty. Určite je to pozitívny krok. Snažíme sa prispôsobiť pravidla na ochranu spotrebiteľa v digitálnej dobe a udržať krok s digitálnym sektorom, keďže naša, naše hospodárstva sa eh, čoraz viacej vychádzajú eh, s údajom, tak aby spotrebiteľ sa mohli informovane rozhodnúť, vybrať si medzi viacerými službami, ale taktiež treba povedať, že dôvera spotrebiteľa závisí aj od konzistentného uplatňovania a presadzovania práva vo všetkých priemyselných sektoroch a niekoľkokrát sme v minulosti videli, alebo nedávno, že Existujúce pravidla neboli riadne presadzované, implementované, takže moja otázka je, ako Európska komisia chce v budúcnosti zaručiť riadne uplatňovanie a presadzovanie pravidel na ochranu spotrebiteľa. Prvotázka, možno ešte na záver. Myslím si, že je to veľmi inteligentný spôsob, ako sa pozrieť eh, s tzv. kolektívnou žalobou, kolektívnym obravným prostriedkom, kedy eh, asociácie spotrebiteľa môžu požiadať o opravný eh, prostriedok v záujme nejakého spotrebiteľa, ktorý bol poškodený neférovými obchodnými praktikami. Takže správne ste to povedala na vašej tlačovej konferencii, že toto je európsky spôsob, ako riešiť veci. Myslím si, že toto je veľmi inteligentný prístup. Je treba samozrejme pozrieť na všetky detaily. Napríklad, ako teraz sa kvalifikovať. Máme tam napríklad situáciu, kedy niektoré spoločnosti budú napadať komisiu, pretože im odmietnete túto kvalifikáciu udeliť alebo to opravnenie. Takže určite ste do, urobili veľký krok v súvislosti s ochranou spotrebiteľa. Toto je aj v zájme nášho výboru IMKO, aby spotrebitelia naprieč Európou mali k dispozícii pravidlá, ktoré budú dobre presaditeľné a nebudú mierené proti podnikom ani proti spotrebiteľom, ale budú v všetkých. Ďakujem za GUE Danis de Jong. Danis de Jong. Ďakujem za slovo. Pani komisárka, rád vás vidím. Budem hovoriť relatívne stručne. Dve veci. Poprvé, smernica ohľadom tých zastupných eh, krokov alebo ohľadom súdnych príkazov, zákazov. Ja dúfam, že budem spravodajcom za moju politickú skupinu na ten, v súvislosti s týmto dôležitým návrhom. Myslím si, že ešte treba nájsť rednú definíciu kompetencií, kompetencií v súčinnosti výborov IMKO a JURY. Potom sa uvidí, ale v každom prípade, čo sa týka nášho výboru MKO, tak ten tam bude hrať dôležitú úlohu v súvislosti s týmto spisom. A myslím si, že tá cesta, ktorú ste vybrali, keď hovoríte, že by sme nemali začať to financovať, aby na tom niekto mohol si dobre zarobiť, ale skôr to obmedziť. A mali by sme tam v podstate ten štatút kvalifikovaného podniku alebo opravneného podniku tak toto určite s kolegami budem môcť podporiť. Taktiež si myslím, že zaujímavé, že v článku 7 už predpokladáte, čo sa stane s financovaním takýchto kvalifikovaných um, subjektov. A tiež tam máte veľmi konkrétnu cestu, ktorú ste vybrali. Takže pozrieme sa samozrejme na všetky detaily ale je to dobrý základ pre ďalšiu prácu. Vítam to. A mám otázku, pretože v minulosti aj komisárka Bienkovská, aj vy ste čelili jednému prípadu, kedy spotrebitelia keď tam bol, bol prípad kolektívneho poškodenia spotrebiteľov, bol to tzv. Dieselgate v podniku Volkswagen a komisárka Vienkovská napísala list príslušným spoločnosťam, požiadala o kompenzáciu a spotrebitelia, ktorí boli zasadnutí touto kauzou, naďalej žiadnu neobdržali. Takže možno v rámci tohto nového návrhu by to bolo možné. Ako to vidíte? Je možné, že komisia zvýši napríklad vyvíjaný tlak v tomto špecifickom prípade, lebo hovoríme tu na jednej strane o legislatíve, ale je dosť spotrebiteľov v Európe, ktorí naďalej trpia tými dôsledkami, aké to porovnáte napríklad s USA, tam Volkswagen vyplatil e, rôzne odškodnenie, takže tu by to malo byť taktiež tak. Jedna moja otázka, možno sa mýlim, keď ju pokladám tu, ale dnes prišiel taký dlho očakávaný návrh na ochranu informátorov a možno, že sa tým budú skôr zaberať iné výbory, ale videl som, že právny základ, a to ma, základ to ma prekvapilo, bol úplne iný, než čo sme si predstavovali v parlamente. A v podstate vnútorný trh e, je veľmi prítomný v rámci tohto návrhu a je v záujme vnútorného trhu, že aby prebiehala takáto ochrana informátorov. Ďalej tu máme napríklad otázku finančných záujmov, EÚ, to bol iný uhol pohľadu, no a teraz ten nákonečný návrh je trochu iný, takže možno sa vyjadriť ešte k tomuto. Ďakujeme. A teraz za zelených tu nikto nie je, takže pán Zulo bude hovoriť za e NF. Grazie, presidente, grazie alla commissaria. Ďakujem pani predsednička za slovo, ďakujem vám pani komisárka. Hovoríme tu o vývoji digitálneho jednotného trhu. Je to jedna zo základných eh, otázok, týka sa to veľmi úzko dôvery spotrebiteľa. Ide o to, aby sme vytvorili rámec, ktorý bude zdravo fungovať, tak aby spotrebiteľ mal jasný prehľad o tom, aké sú jeho práva. Veľmi si cením prístup pani komisárky v tom, keď hovorí, že by ne malo byť cieľom podnikov zavádzať spotrebiteľov tým, že sa budú obchádzať pravidlá, preto chceme privítať tieto nové pravidlá, snaha lepšie chrániť spotrebiteľov, ale čo sa týka obsahu tohto návrhu, bolo by som rád, keby sme si objasnili dve veci. Po prvé, nedávno, čo sa týka nástrojov, ste predložili vyjadrenie, v ktorom sa uvádza, že tento návrh má priniesť niečo pozitívne eh, pre spotrebiteľov. Nemá sa preberať automaticky systém z USA, aby sa eh, umelo vytvárali príjmy pre právnikov. Myslím, že však je tu riziko, že premeškáme príležitosť. Podľa mňa aby bolo vhodné možno zaviesť retroaktivitu. A tu odkazujem na ten prípad, ktorý bol spomenutý, Dieselgate. Týmto nástrojom títo konkrétni spotrebiteľi, kde bolo potvrdené, že bolo voči podvodne konané, tak neboli ani odškodnení. To sa mi zdá premalne na príležitosť, aby sme vyslali silný signál ochrany užívateľa Druhý aspekt sa týka toho, čo treba ochraňovať. V tejto snemovni často diskutujeme o osobných údajoch, ktoré e, sú dobre, ľahko identifikovateľné. To sú tie, ktoré poskytujeme, keď podpisujeme zmluvu, meno, priezvisko, adres a niektoré ďalšie. Dnes ale vývoj systému, predovšetkým informačného, dáva do obehu mnohé údaje, ktoré nie sú osobnej povahy, a často nie je jednoduché rozlišovať e, jednoznačne. A tu mám na mysli údaje, ktoré sú zozbieravané aplikáciami, e, správy, ktoré odosielame, keď niekomu píšeme. To všetko sú údaje, ktoré sú využívané aj internetom veci. Bude preto nevyhnutné a podstatné by bolo úplne jasné, keď hovoríme o ochrane údajov, e, na čo odkazujeme. A nakoľko táto rozlišenie, tá demarkačná čiara nie je tak jednoznačná, ja by som chcel, aby sme si zvolili cestu maximálnej ochrany a nie e, nedefinovania, to znamená ponechať tam príliš veľa priestoru, pokiaľ ide o ten výklad. A to hovorím v týchto dňoch, kedy máme plné ruky s prípadom Facebook. Dnes práve zažívame situáciu neistoty z dôvodu chýbajúcej jednoznačnej definície pravidiel. A myslím si, že pred nami je dôležitá výzva, pretože sa nachádzame vo chvíli, kedy musíme na jednej strane zabezpečiť ochranu užívateľov, spotrebiteľov a na druhej strane zabezpečiť zdravý, každopádne zdravý vývoj podnikov, bez toho, aby sme príliš zaťažovali tých, ktorí chcú eh, ísť smerom k jednotnému trhu a smerom k novým eh, obzorom a takým inovatívnejším priestorom. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Ďalej. Eh, myslím, že už zaznelo dosť veľa otázok. Zrejme sa budú témy opakovať. Tak ešte jedno kolo. Katrin Styler. Ďakujem, pani komisárka, za to, že ste prišli veľmi nás teší, že minulý týždeň mali možnosť eh, vypočuť si vaše vyjadrenia na tému Facebooku, že ste sa osobne zaviazali venovať sa otázke ochrany údajov a aj z vašich vlastných osobných skúseností to vyplynulo. To nás veľmi potešilo, že ste to takto uviedli. Čo sa týka konkrétne údajov, toto je výbor pre ochranu spotrebiteľa. My sa snažíme naozaj chrániť práva našich spotrebiteľov. Mm, čo sa týka týchto E, spôsobu sledovania údajov významný novinár Karl, Karl Ader, ktorý e, odhalil mnohé tieto skutočnosti. E, teda táto novinárka sa snažila zistiť, čo sa udialo po tom, čo sa pokusila poistiť si auto. Zistila, že veľká väčšina údajov sa uchovávala a v rukách spoločnosti, ktorá nemala nič spoločné so samotnou poistkou. Mm, teda podľa mňa tu vyvstáva otázka, čo robíme preto, aby sme takto chránili spotrebiteľa a spotrebiteľ si e, v tomto prípade snažil, sa snažil získať e, viacero ponúk na poistku auta a pritom došlo k e, nezákonnému uchovávaniu jeho údajov. Musíme my byť v poprede ako Európska únia. Je to otorlevatnejšie a že sa čoraz viac približujeme k voľbám na budúci rok. Čo sa týka otázok bezpečnosti výrobkov a tiež e, digitálnych aspektov e, vo všeobecnosti, e, čo sa týka bezpečnosti výrobkov, máme tu rôzne chemické látky, poči ktorým spotrebiteľov chránime, ale v oblasti digitálnej si tiež musíme podľa mňa ozrejmiť, prečo musíme našich spotrebiteľov chrániť. Tiež si musíme ozrejmiť, kto presne má priamo zodpovednosť. V našom výbore sa často hovorí o tom, aká dôležitá je bezpečnosť výrobkov, dajme tomu v prípade detských hodiniek, E, ktoré majú digitálne vlastnosti, taktiež rôzne iné predmety, napríklad bábiky, ktoré sú, dajme tomu, napojené na internet. E, v krajnom prípade existuje možnosť, že by došlo možno k sledovaniu, k neželanému sledovaniu e, diania domácnosti. Teda toto všetko úzko súvisí s bezpečnosťou. V niektorých krajinách tieto výrobky sú zakázané, v iných nie sú. To musíme tiež e, ujasniť. Čo sa týka spoločných skupinových žalôb, ja by som to rada privítala. Musíme sa snažiť presadiť um, to, čo bude pre naše spotrebiteľov prínosné a to ešte včas pred voľbami. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Pascal Rimo. Ďakujem. Len veľmi stručne vystúpim aj v mene koordinátora za EPP Andreasa Švába, ktorý žiaľ sa v tejto chvíli nemôže zúčastniť schôdzi, neskôr veľmi stručne, čo sa týka návrhu Good Deal for Consumers. My samozrejme budeme pozorne sledovať e, tento proces, budeme aj konštručne sa zapájať. Ja by som osobne rád e, zabložila pani komisárke k tomuto návrhu to právo na žalobu už sa uplatňuje, istý čas aj v praxi. Máme veľmi pozitívnu odozvu, zatiaľ je dôležité uvedomiť si, aký je rozdiel medzi americkým a európskym systémom. E, európsky systém ste si zvolili, napríklad Belgicku sa už uplatňuje v praxi a ja zo svojho osobného pohľadu, aj keď to nemám súhlasené so skupinou, nemali sme ešte na to priestor, myslím si, že to funguje dobre a že pre spotrebiteľa je to prehľadné a prínosné. To je jedna vec. Ďalej, Chcel by som sa poďakovať pani komisárke za vynikajúcu spoluprácu v týchto dvoch významných tematických oblastiach digitálnych a hmatateľných tovarov a tiež sa chcem poďakovať za to, že sa snaží presadzovať, aby členské štáty uznali význam hľadania konštruktívneho riešenia a že nám takto pani komisárka prijavuje podporu aby sme spoločne upozorovali členské štáty na to, že by sa to malo zavrieť do konca tohto volebného obdobia. Bolo by to veľmi prínosné, aj vzhľadom na to, že v týchto časoch sa od Európy očakávajú konkrétne výsledky, očakávajú to od nás naši občania, je to priaznivé aj pre podniky, aj pre spotrebiteľov a bol by to veľmi dôležitý signál e, práve im, že sa o nich staráme, že e, nám na nich záleží. Ďakujeme pekne, pani komisárka, ešte raz aj za spoluprácu. Ďakujeme. Pani Sehnalová ďalej. Ďakujem. Ja by som rada využila, že môžem pani komisárku osloviť v češtine. Pani komisárka, som rada, že ste prišli na našu schôdzu. Ďakujem za prezentáciu. Téma mojej otázka vás zrejme neprekvapí. Ide o veľkú kvalitu, už sme o tom viackrát mali možnosť diskutovať. Tiež ide o rôzne aspekty a súvislosti. Tým sa zaoberá aj naša správa, nášho výboru. Pred niekoľko, teda niekoľko dní pred vašim návrhom som túto správu predložila a v tejto súvislosti mám dve konkrétne otázky. Prvá otázka sa týka doplnenia článku 6 smernice o nekalých obchodných praktikách. Tu by sa z veľkej kvality mala eh, vytvoriť eh, klamlivá praktika, to v prípade, že odhalenie napríklad totožných výrobkov môže mať výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti. Teda moja otázka znie, akým spôsobom by dozorné orgány podľa vás mali vyhodnocovať, čo už je a čo ešte nie je výrazným rozdielom. Druhá vec, ktorá ma napadá v tejto súvislosti ako otázka, sú úvodné ustanovenia, som dosť skeptická k tomu, že obsahujú otvorený zoznam tzv. legitimných dôvodov, na základe ktorých by sa značkové výrobky naďalej mohli líšiť. A to najmä mi dosť vadí to, že sa tu spomína veľmi nejasný termín tzv. spotrebiteľských preferencií, čo podľa môjho názoru opäť môže viesť k tomu, že dozorné orgány nebudú schopné e, konkrétne prípady posudzovať a odhaliť podľa jasne stanovených a vymahateľných kritérií v rámci celého vnútorného trhu. A treja, tretia pardon, poznámka sa týka spoločnej metodiky testovania. Vy ste o tom hovorili vo svojej prezentácii a uviedli ste, že výstupy budú čoskoro. Chcem sa teda opýtať, e, e, kedy znamená čoskoro, by sme sa mohli doškať takýchto verejných výstupov. A na záver by som rada skončila na pozitívnu dôvodu, pretože sa zaslúžite. Chcem sa vám poďakovať za vašu osobnú angažovanosť v tejto oblasti po mnohých rokoch, občas ťažkých a niekedy do zvláštnych debát a rôznych tendencií E, túto tému zľahčovať, sa pomaly dostávame ku konkrétnejším záverom k tomu, ako označiť dvojakú kvalitu, ako posudzovať tieto prípady a ako vyhodnocovať. Ešte raz srdečná vďaka. Ďakujeme. Pani Borzan. Ďakujem. Pani komisárka, tešíme, že ste medzi nami dnes na tomto stretnutí, že máme možnosť prejednať tento návrh, ktorý spôsobuje naozaj e, dosť zásadné zmeny aj pre našich spotrebiteľov. Tiež vítam váš návrh, čo sa týka dvojakej kvality výrobkov. Všetci totiž vieme, že tento problém existuje, ale zatiaľ neboli prijaté žiadne legislatívne kroky. Spotrebitelia v mojej krajine sú veľmi potešení, že konečne sa s tým začína niečo robiť. A tu chcem naozaj vyzvihnúť váš prístup, pani komisárka. Tiež by som sa rada opýtala na niečo podobné ako aj kolegyňa Olga. Ja ako spravodajkyňa vo výbore NV pre starostlivosť iniciatívy o dvojakých výrobkov som e, žiadala o zmeny v smernici o niekoľkých obchodných praktikách, ale ide o prílohu, pretože toto je najefektívnejší spôsob, ako zaistiť, e, aby orgány na ochranu spotrebiteľa naozaj dosiahli zmenu. E, článok 6 obsahuje ešte stále nejasné ustanovenia, čo presne znamená ten významný rozdiel, najmä vzhľadom na to, že sú tu dosť nejasné úvodné ustanovenia. Teda chcem sa opýtať, ako vnímate, e, že by tento článok mohol fungovať v praxi, ako podľa vás budú orgány vyhodnocovať, čo presne znamená tento zásadný rozdiel a tiež e, chcem zvorazniť, že je dôležité, aby bolo jasné, o čo sa snažíme. Na jednej strane, e, čo sa týka presedovania v rozpotrebiteľa a na druhej strane aj celkovo spravodlivého prístupu. Ešte sa chcem opýtať na ďalšiu vec, ktorá s tým úzko súvisí. A síce ide o kolektívne žaloby. Ja som vám napísala spolu s Beukom o tom, že je potrebné zaviesť mechanizmus spoločných šťažností. Išlo škandál Volkswagen. Mm, chcem sa preto opýtať, či ste zvážili aj dvojakú kvalitu, ktorá by tiež mohla byť tohto súčasťou a či by sa to mohlo vzťahovať aj na týchto spotrebiteľov budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A na záver pán Tarabela, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, veľmi stručne. Už kolegovia spomenuli väčšinu z toho, čo som eh, chcel povedať. Eh, pani komisárka, ja chcem oceniť tento nový návrh, eh, pretože sa tým zavádza väčšia vyváženosť, e, čo sa týka skupinových žalôb. Už viackrát sme sa posunuli dosť významne, ale až teraz sme naozaj e, veľmi blízko realite. E, bol tu dojem, že nikdy sa nedočkáme akéhosi prelomu v praxi a, už sa pomaly otvárajú aj fľaše šampanského. Je to práve vďaka vám. Ak sa budú tieto fľaše šampanského piť, tak to bude aj na vaše zdravie sú tu možno isté opatrenia, ktoré by možno mohli vyvolávať strach e, u istých podnikov a to čiastočne aj chápem. Myslím si, že e, tá brzda však nebude na strane parlamentu, ale skôr na strane rady. Už 18 mesiacov teda ešte 18 mesiacov budete, pani komisárka, vy vo funkcii. My budeme vo funkcii však už iba rok. Uh, a dosť veľkú časť toho veci problémy kampane. A teda veľmi dlho sme čakali na tento krok, možno je to kvôli rade, že sa to takto oneskorilo. Táto dvojitá kvalita alebo rozdiely v kvalite vo výrobkoch, e, myslím, že musíme bojovať proti prípadným podvodom, ktoré spôsobujú, že e, zloženie bude úplne iné a spotrebiteľ v podstate bude zavádzaný platí tú cenu, ktorá je e, porovnateľná alebo rovnaká a pri tom obsah výrobku je úplne iný. Uvidel by som možno ešte ďalší výkra- príklad. Možno to nie celkom zdravý výrobok. V každom prípade ide o e, kocky, bujónové kocky, e, či už ide o otučnené alebo neotučnené. Tam sú tiež veľké rozdiely. Je dôležité, aby samozrejme mali podniky možnosť prispôsobiť sa chutiam, miestnym chutiam spotrebiteľa, ale zloženie nemôže byť e, také, že sa bude znižovať kvalita. Teda podľa mňa je na mieste, e, treba prenechať priestor firmám, aby sa snažil vyhovieť očakávania spotrebiteľa, pretože spotrebiteľ má možno iné preferencie. Mali by sme e, prihľadať aj na tieto výrobky, nielen na, na tie, ktoré sú možno e, automaticky zdravé. Ďakujeme pekne. Pán Turkano. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať pani komisárke. Dobrý deň. A ja vás zdravím. Ujímam sa slova po ostatných kolegoch, ktorí už hovorili o výrokoch s e, dvojko kvalitou. Je to pre nás veľmi dôležitá téma, preto ja by som e, sa vyjadril práve k nej. Váš návrh som prijal s veľkou pozornosťou. Smernica o niekoľkých obchodných praktikách podľa vás obsahuje isté opatrenia, ale v skutočnosti legislatíva sa zdá, že sa nedodržíva praxi. Buď e, orgány nie sú ochotné túto smernicu presadzovať do praxe, alebo vôbec nie je táto legislatíva transponovaná. Pri mojich stretnutiach so zástupcami Združení na ochranu spotrebiteľa viacerí hovorili o rôznych chutiach, o rôznom vnímaní chutí. Isté, že tieto rozdiely sú dôležité, diverzita je dôležitá, ale ak cestujeme do iných krajín, očakávame, že výrobok, ktorý si kupujeme pod istou značkou, bude mať tú istú kvalitu, tie isté chuťové vlastnosti. Teda sú isté e, možno rozdiely vo vnímaní chutí medzi jednotlivými krajinami v Európe. Možno to vzniká aj práve v dôsledku e, prísad, ktoré sa tradične používajú v daných krajinách, isté, že e, možno trstinový cukor alebo repný cukor nie sú v rovnakej miere využívané, ale nesmie sa to v každom prípade schovávať e, za e, niečo iné. Musí to byť jasne uvedené na obale. Čo sa týka bezpečnosti potravín, ja som bol v tejto oblasti e, mnoho rokov činný. Bol som pracovníkom e, štátnej hygieny, kde sa kontrolovala kvalita potravín. A môžem vám povedať, e, že kontroly nezaručia e, vysokú kvalitu. To nie. Práve výrobcovia musia prevziať na seba zodpovednosť. Výrobcovia musia zaistiť kvalitu výrobkov. Práve vo výrobe sa na to musí prihliadať. Tam vznikajú všetky možné podvody. Spotrebiteľ nedokáže posúdiť, či bol dodržaný recept, či výrobok bol vyrobený správnym spôsobom. Práve vo výrobe je potrebné hľadať možné problémy a na ne aj riešenia. Dúfam, že som sa vyjadril jasne a ďakujem za pozornosť. Thank you very much and then... Ďakujem pekne. Rada by som teraz dala slovo pani komisárke, aby odpovedala na všetky otázky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za všetky pripomienky a inšpiratívne pripomienky, ktoré sa pokúsim všetky zodpovedať. Aj tie otázky. E, najskôr nemala som, neuviedla som e, v rámci môjho úvodného príhovoru, že ak, o čo ide v rámci novej ponuky alebo novej dohody a čo prinášame do oblasti spotrebiteľskej politiky. Chceme, aby spotrebiteľe v rámci EÚ sa vyjadrovali k veciam, aby boli lepšie informovaní, lepšie vybavení k zodpovednému rozhodovaniu, aby boli vdelejší, aktivnejší a viac e, ochotní a pripravení obhajovať svoje práva. Takýto tlak z dola nahor ešte stále chýba v EÚ, pretože máme tendenciu sústrediť sa na presadzovanie, vymáhanie vecí z hora dole, top down, z hora nadol. Tým pádom sme museli pristúpiť k takémuto kroku. E, vybavenie spotrebiteľov právomocami mimoriadne pomôže. Predpokladá sa to na úrovni kolektívnych žalob alebo kolektívnej nápravy, takisto pokiaľ ide o dvojakú kvalitu potravín. Lebo ja som vždy hovorila, že bez toho, aby tu boli tí ľudia, ktorí odmietajú nákup takýchto klamlivých produktov, tak my nedokážeme priniesť na rozdiel. My musíme počuť od ľudí jasné vyjadrenie, toto nechceme pokiaľ ide o kolektívnu nápravu, ďakujem veľmi pekne za vyjadrenie ocenenia e, pre ten jedinečný európsky spôsob, ako vstupovať do sveta kolektívnej nápravy. To bol taký vodiaci princíp, vodiaca zásada. Ja som jasne vedela, čo nechcem. A bol to práve ten americký model. Mala som veľmi kvalitné materiály a podklady od americkej obchodnej komory a od expertov, ktorí pracujú v tejto oblasti a ktorí nás eh, výrazne varovali pred tým, aby sme spravili podobnú chybu. A ja som chcela, aby to bolo spravodlivé voči spotrebiteľom a chcela som ukázať eh, samotným ľuďom, že tu sú tie práva, ak tie práva budú eh, patrične presadzované, vymáhané aj ich samotnou aktivitou, tak potom bude zlepšená ich ochrana preto sme sa pustili do cesty kolektívnej nápravy e, dvoma spôsobmi. Jeden spôsob, ktorý uplatňujeme na prípady, kde vieme, o akých konkrétne oklamaných prí... zákazníkov spotrebiteľov ide. To bol prípad Dieselgate, kde sme vedeli, akí sú tí konkrétni vlastníci vozidel už od samého začiatku. A pre týchto som chcela zabezpečiť odškodnenie pretože postaviť sa pred novinárov a pred spotrebiteľov po tom, čo prepukol škandál Dieselgate a povedať, e, je mi ľúto, nie sme nachystaní na takúto situáciu, Američania sú na tom lepšie, lebo majú rýchlejší mechanizmus odškodňovania ľudí. To určite nebola moja hviezdna chvíľka e, v mojej pozícii e, komisárky pre ochranu práv spotrebiteľov a to bol zároveň aj silný impuls prečo začať prácu na niečom, čo pre spotrebiteľov prinesie jednoduchý alebo jednoduchší spôsob, nenákladný, ako sa dožadovať odškodnenia. Lebo jednu vec treba spomenúť. Keď ako jednotlivec vstupujete do tohto procesu, výsledok je nejasný. Jasné každopádne je, že budete musieť investovať peniaze a čas. A preto asi 70% ľudí, ktorí sa stanú predmetom takéhoto klamstva, neurobia nič. A tento údaj dokonca stále narastá s rastúcim množstvom transakcií v digitálnom svete alebo v digitálnom nakupovaní. Lebo ľudia jednoducho v také, takomto množstve to vzdávajú alebo nežiadajú si nejaký nápravný prostriedok. Pokiaľ ide o druhý kanál, ktorý chceme otvárať eh, v rámci našej snahy o kolektívnu nápravu, malá Európska únia, to sa týka tých spotrebiteľov, kde nepoznáme ich počet, kde nepoznáme ich mená, sú neznámi, ale vieme, že sú ich tisícky, desať tisícky, možno dokonca milióny ľudí. A to je prípad Cambridge Analytica. Tu hovoríme o 2,7 milióna Európanov. Majú ich zóny e, na súd alebo dať tú žalobu samostatne, individuálne? Samozrejme nie. Ale ľudia ľudí zaujíma ich eh, súkromie a budú sa o ňu zaujímať ešte viac. Preto v takýchto prípadoch nechceme odškodňovať eh, jednotlivca jedného po druhom, chceme eh, nastaviť ten proces tak, aby v prípade, že súd rozhodne, že peniaze majú byť vyplatené, tak peniaze pôjdu na to, aby pokrývali oblasť ochrany spotrebiteľa. Aby to spotrebitelia dostali nepriamou cestou. A toto ja vnímam ako spravodlivé v rámci systému, ktorý navrhujeme. A je to ďaleko od amerického spôsobu kolektívnych žalob. Takisto to budeme používať aj pre prípady cezhraničné. A tu kolektívna náprava, nápravný prostriedok, dobre, sa doplňa s tým, čo robíme v rámci CPC, v rámci spolupráce pri ochrane spotrebiteľa, pretože tu robíme veľa preto, aby sme sa pripravili na cezhraničné siahle porušenia. A je dobré, keď umožníme takýto nástroj kolektívnej nápravy pre takéto cezhraničné prípady a pre rozšírené porušenia. Jednu vec treba spomenúť. E, boli sme veľmi obozretní e, pri tvorbe modelu kolektívnej nápravy, aby sme rešpektovali a držiavali vnútroštátne postupy občianského práva, aby sme za, e, zároveň rešpektovali aj európsku legislatívu, pokiaľ ide o kolizné režimy, kolizné normy, lebo nemôžeme spraviť vo všetkom revolúciu, sústredujeme sa na kolektívnu nápravu, chceme to umožniť vo všetkých členských štátoch a aj vrátanie tých prípadov, e, ktoré majú cezhraničný rozmer. E, teší ma široký rozsah pôsobnosti návrhu o kolektívnej náprave, pretože sme začali len s veľmi skromnou myšlienkou, pokryme možno typické, klasické spotrebiteľské spory. A potom som si povedala, no každý rok e, zverejňujeme hodnotiacú kartu pre spotrebiteľov, alebo teda scoreboard spotrebiteľov a vždy vychádza z toho jedna vec jasne. Najriskantnejším odvetvím je odvetvie financií a to sa opakuje každoročne ľudia e, si stiažujú najviac na toto odvetvie. Druhá vec, e, práva cestujúcich, doprava. Potom môžeme pokračovať ďalej e, cez telekomunikácie, odvetvie energetiky, klasické spotrebiteľské spory. Takže jednoducho sme si vzali spotrebiteľské hodnotenie, tento scoreboard, a uplatnili sme to na model alebo na návrh modelu kolektívnej nápravy Pokrýva to teda všetky tieto odvetvia a to ma teší, pretože si myslím, že aspoň raz teda komisia prišla s niečím, čo je jednoduché, čo je logické, čo podoprela e, príslušnými údajmi, ktoré zozbierávame každoročne a niečo, čo by sa mohlo ukázať ako praktické pre, pre ľudí. Žijeme v časoch, kedy čelíme vlastne aj vývoju v digitálnej oblasti, a vidíme, že tie giganty, tie korporácie sa stále zväčšujú a že ľudia sa zároveň zmenšujú popri tom e, myslím, teda pardon, že sa spomalujú. Myslím, že to bude správna reakcia, musím niečo spraviť. Pokiaľ ide o kolektívnu nápravu, kolektívne žaloby, mali ste k tomu viacero pripomienok, potom e, otázka dvojakej kvality. Prejdem k tomu, lebo to bola druhá najčastejšie spomínaná oblasť, kde začať. Minulý rok sme zverejnili usmernenia. Reakcia, pokiaľ ide o tých prakti- ľudí z praxe praktikov, potrebujeme to jasnejšie stanoviť na úrovni legislatívy. Vytvorili sme článok 6 a paralelne teraz e, ukončujeme metodiku testovania možných prípadov dvojakej kvality potravín. Pani Sehnalová sa právom pýta, čo to znamená, keď hovorím čoskoro. Keď hovorím čoskoro, tak to znamená výhľadovo týždne, niekoľkých týždňov. Týždňov, čiže do, predpokladám, že to budete mať v máji. Potom to predložím Národným inšpektorátom, e, Národným orgánom pre dohľad bude na členských štátoch určiť zodpovedný orgán, kto to bude mať na starosti. Ja potom opäť predložím usmernenie, metodiku a požiadam ich o spustenie testovania. Metodika bude obsahovať niekoľko častí. Pre mňa je dôležité, aby tam bol aj postup pre orgán v štáte A, aby mohol realizovať nákup v štáte B. Znie to zvláštne, ale ja som počul veľa pripomienok, že nedokážeme nakupovať e, v zahraničí vonku a že ten tovar, ktorý sme nakúpili vonku, že sa nedá s ním nejak narábať tak, ako by sme si želali. Znie to pomerne bizarne, asi je to problém. Ponúkneme im na toto nejaký postup a poskytneme aj veľa technických údajov a veľa technických e, informáciu ohľadom toho, ako riešiť problém výrazných rozdielov, na ktoré ste sa pýtali. Bude treba to posúdiť prípad od prípadu. Významné rozdiely v duchu článku 6 znamená, že je to neoprávnený rozdiel, ktorý nevychádza z ničoho, čo je schopný výrobca dokázať samozrejme nejaké chuťové preferencie alebo suroviny, ktoré do toho vstupujú, suroviny, ktoré sú používané v konkrétnej krajine. Môže to byť len umelá výhovorka, takýto neoprávnený prípad, ale môžu tam byť aj pádne dôvody a my budeme chcieť od výrobcov, aby dokázali, aké je to obhájenie, aká je tá argumentácia, kde sú tie dôkazy, ktoré e, budú môcť podoprieť dôvod, že existujú dva produkty pod rovnakou značkou. A to je dôležité tu spomenúť, že je to jedna značka. Keď som sa ja snažil vysvetliť e, ministrom priemysla, ktorý to, priemyslu, ktorí to možno budú mať na stole, keď budú mať radu pre hospodárskú súťaž, konkurencieschopnosť, keď som e, vysvetľovala, o čo ide, tak som hovorila ohľadom e, tých, toho strachu, pokiaľ ide o slede, pokiaľ ide o skvelú fet, skvelý fetasír, ide o rôzne produkty, ktoré sú ponúkané. My nediktujeme ani chuť, ani ceny, čo chceme v Európe. Ako náhle pôjde o značku, ktorá má medzinárodný rozmer, očakávania sa legitimne vzťahujú na rovnaký produkt. Je to úplne jednoduché. A metodika poskytne patričné a správne technické nástroje pre národné vnútroštátne orgány presadzovanie, aby testovali, aby porovnali výsledky testovania, aby iniciovali nejaké kroky. A môžu spustiť šetrenie alebo nejaké kroky eh, hneď ako testujú tú metodiku, pretože myslím si, že už to usmernenie, ktoré sme vydali minulý rok, môže byť eh, použité v praxi. Eh, obratili sa na mňa viacerí ministri, niektorí europoslanci, a predovšetkým orgány na presadzovanie v tejto oblasti členských štátov s požiadavkou, aby to bolo zakotvené v legislatíve, čiže toto je ono, ale zároveň chcem povedať, že komisia poskytla veľmi jednoznačné právne stanovisko ohľadom možnosti spustiť takýto postup už v tejto chvíli. Uvidíme, čo prinesie prax po tom, čo členské štáty budú mať takúto metodiku, tak nevidím dôvod, prečo by e, nemali začať s touto vecou e, v druhej polovici tohto roku. A druhá polovica tohto roku bude zároveň aj začiatok našej práce o podobnej metodike, pokiaľ ide o čistiace prostriedky, pretože potraviny nie sú jedinou komoditou, ktorá je predmetom kritiky, ale aj pasty alebo telové mlieka, alebo teda Ďalej predávanie, podomové predaj, podomový predaj. Pán Dalton. Áno, dáme možnosť členským štátom rozhodnúť, či na základe ohrozenia súkromia, bezpečnosti alebo zdravia je takýto podomový predaj e, z pohľadu agresívneho predaja nejakým spôsobom hodný, aby bol postavený mimo zákona alebo aby bol zakázaný. Ak sa členské štáty rozhodnú takto konať, tak budú to musieť oznámiť komisii, tak aby bolo zaručené, že zakazujú takýto podomový predaj na základe skutočné dokázanej hrozby spotrebiteľovi. Už máme 4 členské štáty, ktoré pristúpili k obmedzeniu takejto praxe máme 5-6 ďalších členských štátov, kde sme zistili, že v súvislosti s, so zraniteľnými skupinami spotrebiteľov sú takéto praktiky podomového predaja nebezpečné. Hovorím o dôchodcoch, hovorím o chorých ľuďoch, o ľuďoch so zdravotným postihnutím, hovorím o matkách na materskej. A štúdia jasne poukazuje, že napriek plnej harmonizácii, ktorú sme dosiahli už v EU, E, môžu existovať rozdiely v členských štátoch a aká je potreba ich riešiť a takisto riešiť nové hrozby. Pokiaľ ide o možno dostúpiť od zmluvy, áno, ja som očakávala kritiku v tejto veci, pokiaľ ide o úhol pohľadu ochrany spotrebiteľa. E, ja som povedal, že budeme spravodliví v rámci refitu a že budeme sa pozrieť aj na neprimerané záťaže pre podnikateľov a toto sú prípady presne tohto typu. Musím povedať, že možnosť neprevziať tovar naspäť alebo nezaplatiť peniaze hneď po tom, čo bolo podané takéto oznámenie, to vychádza z viacerých prípadov, kde spotrebitelia zneužívajú právny stav a my nechceme podporovať takúto prax, kde dochádza k zneužívaniu práv a preto prichádzame s týmto návrhom. To je ten návrh a som si istá, že to budete sledovať veľmi pozorne a uvidíme, aký výsledok dosiahneme. Ja dúfam, že sa nám to podarí ešte pred koncom nášho mandátu. Pokiaľ ide o informátorov, návrh o informátoroch, whistleblowers, to je čerstvá vec, dnes sme oznámili ochranu informátorov, úprimných ľudí, ktorým na veciach záleží, ktorým záleží na verejnom záujme a ktorým nezáleží tak možno na svojich súkromných eh, záujmoch mimochodom. Hovoríme o ľuďoch, ktorí zistia nejaké pochybenia eh, v rámci pracoviska a chcú takéto pochybenia alebo nekalé konanie oznámiť. V mnohých prípadoch sa ľudia obávajú majú značnú obavu, že môžu byť prepustení z práce alebo že budú nejakým spôsobom finančne potrestaní. Chceme preto zvýšiť ochranu a takisto to bude pokrývať e, spotrebiteľské práva a produktovú bezpečnosť. E, má to pomerne široký rozsah, a bude to pokrývať aj zdravie, hospodárskú súťaž, podvody, korupciu, pranie špinavých peňazí. E, veľmi dlhý zoznam oblastí, kde potrebujeme spoluprácu, spoluprácu úprimných ľudí, aby na čas oznamovali potenciálne ohrozenie verejného záujmu, verejného zdravia, verejnej bezpečnosti. Myslím si, že to je na mieste takýto krok. Sme na začiatku a dúfam, že tento návrh uvítajú aj samotné členské štáty. Keď sa teraz vrátim k výhľadkám novej ponuky novej dohody New Deal e, z pohľadu rady, absolvovala som viacero konzultácií s členskými štátmi. Ministri zodpovední za priemysel ako najproblematickejšie vnímajú otázku harmonizácie sankcií bude musieť investovať viac úsilia do vysvetlenia, že harmonizujeme pre cezhraničné prípady a preto je to európska záležitosť, pretože to kritizujú na základe subsidiarity vnútroštátnych záležitostí. Druhá problematická vec, to je tá dvojitá kvalita potravín. Samozrejme, tam to bude musieť ešte vysvetliť a a trochu aj sa snažiť a presviečať. A najmenej problematickejšie sa zdá byť e, ten návrh ohľadom kolektívnej nápravy. Ale samozrejme, toto je pre ministerstva priemyslu a pre ďalších aktérov. Ďalej, čo sa týka to, čo hovoril pán Zulo, opäť Dieselgate. Bohužiaľ, nemôžeme využiť možnosť kolektívnej nápravy v prípade Dieselgate, tam je jasná e, spätnosť, retroaktivita. Z Dieselgate sa môžeme len poučiť a zareagovať. Ale čo týka sankcií a kolektívnej nápravy, tak samozrejme to sa bude môcť využívať až príslušný text vstúpi do platnosti. Taktiež to súvisí s osobnými údajmi, napríklad čo týka e, porušenia ochrany osobných údajov európskych občanov. A tuto náš model kolektívnej nápravy by mohol pokryť nie len prípad Cambridge Analytica, ale taktiež otázku kvality potravín. Bol by uplatiteľný v oboch týchto prípadoch, ale až potom sa vzrejme až vstúpi do platnosti, nie teraz. Čo sa týka otázky pani Styler, tých nových trendov a všeobecnej bezpečnosti v súvislosti s umelou inteligenciou. V stredu, dnes je pondelok, overujem si, takže o dva dní, taktiež o chvíľočku už, uverejníme oznámenie ohľadom umelej inteligencie, taktiež sa tam dotkneme témy e, bezpečnosti výrobkov. Taktiež v tam povieme asi toľko, že sa bude uplatňovať súčasný bezpečnostný rámec EÚ, ktorý e, tam máme smernicu o všeobecnej bezpečnosti produktov, o strojoch. Takže tento rámec sa bude naďalej uplatňovať v súvislosti s s situáciou na internete vecí, kde môže byť ohrozená bezpečnosť produktov alebo možno, že môže byť spochybnená. A budúci rok Taktiež zverejníme správu, ktorá uvedie, čo naša komisia, alebo čo komisia navrhne do budúcnosti, aké špecifické legislatívne opatrenia, ktoré budú pokrývať oblasť umelej inteligencie a zatiaľ si myslím, že príde asi ten pocit, že je to urgentné ale zatiaľ, zatiaľ hovoríme, dobre, je treba využívať súčasne platnú legislatívu. Asi som mnohé veci preskočila. Chcem by som, chcela by som poďakovať pani Sehnalovej za neustálu podporu, za pomoc, čo týka tej otázky dvojtej kvality potravín, aby sa táto téma konečne začala brať vážne ja viem, viete, že naša komisia chce robiť veľké veci vo veľkých témach a myslím si, že toto bude taká veľká vec. Takže to je jedna vec. Ďalej chcem poďakovať pani Gebhardt, pánu Fosovi a pánovi Arimontovi za neustalú podporu, za to, že ste tlačili na tie digitálne kontrakty, ďalej čo týka e, smerníc o tovare a obsahu. Ja sa budúci týždeň stretnem s bulharským ministrom obchodu, pretože potrebujeme, aby bulharské predsedníctvo dalo tomuto šancu, aby sa zaznamenal pokrok, aby sa to vybavilo ešte pred koncom nášho mandátu. V opačnom prípade v európskej legislatíve na ochranu spotrebiteľa bude veľa chýbajúcich aspektov. Ďakujeme pani komisárka za to, že sa vyjadrujete ku všetkým týmto otázkam, a to veľmi konkrétne. Ďakujeme my, urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme dokončili spisy, ktoré máme ešte nedokončené. A tešíme sa na vaše budúce návrhy. Ďakujem za vašu prítomnosť. So, Amethyst, I would like to uh, finish the first part of our... Takže toto bola prvá časť našej schôdze, teraz sa musíme presťahovať do inej miestnosti, keďže je tam spoločné zasadanie IMKO a INTA ohľadom dovozu e, kultúrnych produktov. Je to v Jane 4Q1, takže sa uvidíme tam.